Budeme musieť e, pokračovať v našej schôdzi. Teda k dispozícii máte zápisnicu. Ak by ste mali nejaké pripomienky, nie je, k tomu, tá, nie je tomu tak, takže zápisnica bude považovaná za schválenú. Máme tu dnes popoludní dve rozpravy. Prvá sa týka